Dobré ráno, vážení kolegovia. Náš kolega Edward Macmillan Scott chcel začať schôdzu, ale vzhľadom na to, že je dnes v Bruseli naozaj veľmi hustá premávka, tak s Paulom McCartneym príde eh, o takých 5-10 minút ale mali by sme začať, pretože nás poprosil, aby sme začali bez neho. E, bola to jeho myšlienka pozvať pána Paula McCartneyho, ako aj pána Pačauriho, ktorý je tu s nami už teraz. A môžeme začať vypočutie o klimatických zmenách a potravinovej bezpečnosti. Je to veľmi zaujímavá téma. Vieme, že na budúci týždeň svet bude v Kodani, celý svet sa bude pozerať na Kodaň. Takže naša schôdza, ktorá je veľmi dôležitá, je veľmi dobre načasovaná. Čo je v Kodani potrebné, kolegovia? Potrebné je vyrokovať globálnu, celosvetovú a záväznú dohodu. Nemali by sme znižovať naše očakávania. Mali by sme sa to siahnuť, snažiť dosiahnuť. Vieme, že čas je proti nám, takže musíme byť veľmi silní. Európa sa ujala vedenia. Predložili sme najďaleko siahlejšiu ponuku legislatívny balík pre klímu a energetiku, vrátane opatrení o, obchodovaní s emisiami, e, skladovaní uhlíka, znižovaní emisí z aut e, a lietadiel a zdieľanie úsilia e, prednedávnom prijal parlament a rada a predtým to predložila komisia. Toto je významný prínos a jasný signál pre zvyšok sveta, že Európska únia berie svoju zodpovednosť vážne. Minulý týždeň Európsky parlament prijal uznesenie ku klimatickej konferencii. Ako viete, prijal to uznesenie absolútnou väčšinou hlasov. Chceme povedať, že rozvinuté krajiny kolektívne by mali znížiť 25 až 40 emisí do roku 2020. A rozvojové krajiny by mali raz 15 až 30 pod tým e, tzv. business as usual, pokiaľ ide o emisie. E, Európska únia preukazuje svoju solidaritu s rozvojovým svetom. Kolektívny prínos EÚ k e, rozvojovým krajinám na zmiernenie a prispôsobenie, čo sú veľmi dôležité cieľe v rozvojových krajinách, by nemala byť menej než 30 miliard eur ročne do roku 2020. 5 až 7 miliard ročne to je ako niečo ako také počiatočné financovanie v týchto krajinách a potom budú o mnoho vyššie sumy každým rokom. Je to vec dôvery a vec aj našej dôveryhodnosti. Ako nás bude vnímať rozvojový svet? EÚ už začala si robiť svoju domácu úlohu, to musíme mať na pamäti. EÚ e, z... EÚ e splní svoje kiotské ciele, ktoré boli stanovené v roku 1997, a to aj s rezervou. Teraz je naozaj na medzinárodnom spoločenstve, aby sa ujalo svojej zodpovednosti, aby sme spoločne hľadali riešenie. Podľa nás administratíva USA sa nemôže naďalej schovávať za kongresom. Je veľmi dobré, že prezident Obama sa osobne nasadzuje tak uh, v domácej politike, ako aj medzinárodne a že je to tak dobre viditeľné, pokiaľ ide o Kodaň. A treba zúrazniť, že aj Čína preukázala svoje odhodlanie tým, že v súčasnom svojom 5-ročnom pláne chce znížiť emisie o 20 A takisto Brazília, India, táto tzv. základná skupina v Eh, kodanskom eh, dohovore eh, pripravuje mm, alternatívny text k tomu, čo pripravuje kodanská vláda. Takže toto je dobré, že základný text má podporu G77, čiže preukazuje to naše odhodlanie k vážnej diskusii. Kolegovia, ešte by som spomenul ďalší dôležitý bod – potreba skutočnej, reálnej energetickej politike, politiky v Európe. Ehm, je to súčasť boja proti klimatickým zmenám. Áno, pre niektorých je to tak, ale pre iných e, ide aj o energetickú bezpečnosť, pretože sa necítia bezpeční. Ale naša energetická politika je oboje. Bez energetickej bezpečnosti a e, komplexnej energetickej politiky nemôžeme riešiť klimatické zmeny. Preto je na čase, aby sme vytvorili energetické spoločenstvo v Európe. Potrebujeme nový zmysel v solidarity, e, v produkcii a e, spotrebe energie. Musíme vybudovať energetickú infraštruktúru pre 21. storočie. A pre nové energetické zdroje, nízkoemisné zdroje, e, paliva a tak ďalej a tak ďalej. Žiadny členský štát si to nemôže dovoliť neurobiť, ale žiadny členský štát to nemôže urobiť sám. Potrebujeme udržateľné európske investície v dlhodobom horizonte. Treba mať na pamäti, že Lisabonská zmluva bola veľmi dôležitá aj solidarita z pohľadu energetických dodávok a energetickej politiky zohráva svoju úlohu. Solidarita je naše spoločenstvo, aby Európa bola bezpečná, zabezpečená a aby um, tu boli nízke emisie. Myslím si, že Európa bude pozitívnym aktorom v globálnom svete, pokiaľ ide o klimatické zmeny. A ako povedal Al Gore, musíme sa e, zmieriť s planétou, musíme uzavrieť mier s planétou, ale čo môžeme urobiť ako jednotlivci? Myslím si, že my musíme tiež e, v tejto snahe vyriešiť klimatické zmeny zmeniť e, naše zvyky e, cez domy, v ktorých bývame, cez autá, ktorými jazdíme, fabriky, v ktorých pracujeme, až po e, predmety každodennej spotreby. Jednoduché veci, ako je lepšia energetická efektívnosť, lepšia izolácia, čistejšie paliva. To všetko je potrebné, pretože inak nikdy nebudeme mať realistické záväzné ciele. Jedna z, jeden zo zvykov, ktorý tiež musíme zmeniť, je spôsob, ako sa stravujeme. Samozrejme, nie každý chce byť vegetarián. Moja dcéra e, je vegetariánkou už posledných 10 rokov, ja nie som, je mi to ľúto, no ale každý sa môže aspoň jeden deň vzdať mesa. Aspoň jeden deň za týždeň. Je to dobrá myšlienka, ktorú propaguje aj Paul McCartney, ktorý sem za chvíľu príde. Menej mesa, menej tepla, takže možno nie je každý deň taký e, deň, ako máme dnes v Európskom parlamente, ale chcel by som povedať, že dnes je viac než polovica e, jedál v parlamente bez mesa. E, neviem, či je to pre všetkých dobré, no ale chcel som vás o tom informovať. Napríklad e, je tu iniciatíva Bezmesitý pondelok, čo má ľudí príjmeť k nejakej zmysluplnej zmene. Pretože ku klimatickým zmenám prispieva aj nadprodukcia mesa. Musíme konať globálne, aby sme sa vysporiadali s globálnymi výzvami, ale nemôžeme ignorovať to, čo robíme doma. Nemôžeme ignorovať to, e, aké sú naše lokálne zvyky. No a e, bol tu, bola tu jedna taká známa pesnička Beatles Here comes the sun, teraz prichádza slnko. To bol názov pesničky a dúfame, že ešte stále si to zachováme aj do budúcnosti, Myslím, že ľady sa pomaly hýbu. A musíme prežiť túto zimu, prichádza slnko a musíme robiť všetko e, e, na záchranu našej planety. Ďakujem kolegovia. Indeed, Ďakujem, e, pán predseda. Ďakujem, uh, hovorí pán Buzek. Ďakujem, Edward Macmillan Scott. Naše predsedníctvo akceptovalo jeho podpredsednícku myšlienku. Je to vynikajúca myšlienka, aby do Európskeho parlamentu prišiel e, Paul McCartney a Richard Pacholi, ktorý v OSN zodpoveda za otázky klimatických zmen. Bola to naozaj vynikajúca myšlienka. Takže sme E, veľmi radi, že ste tu. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že meškam na toto vypočutie, ktoré organizujem a všetkých tu srdečne vítam. Ja som na úvod chcel povedať asi toľko. Ja som teda išiel z letiska so Sirom Paulom. Na budúci týždeň sa koná Kodanský summit. Naša téma dnešného vypočutia nebola vo všeobecnosti spomínaná, ale podľa organizácie FAO a jej správy z roku 2008 eh, dlhý, deň, eh, dlhý teň eh, dobytka, celosvetová produkcia dobytka mm, spôsobuje viac než 18 skleníkových plynov. Doprava má len 13-percentný podiel na skleníkových plynoch. Minulý uh, týždeň potvrdila správa ministerského, uh, blízko ministerstva zdravotníctva, že E, tiež e, mesoprodukcia prispieva k týmto klimatickým zmenám. Ja tiež som od e, minulých Vianoc nejedol meso. Takže polnospodárstvo, rozvoj, životné prostredie, to všetko spolu súvisí. Vypočujeme si e, názory našich kolegov z parlamentu, takisto je tu e, pán doktor Reženta Pačuri a pán de Schütter, ktorý je spravodajcom ohľadne práva na e, potravu, potom samozrejme e, Sir Paul McCartney, ktorí sa k tomuto všetkému budú vyjadrovať. Rýchly rast Číny tiež e, spôsobuje väčšie ohrievanie atmosféry, takisto je tu väčšia požiadavka po mese. No a ja ako podpredseda zodpovedný za demokraciu a ľudské práva si tiež myslím, že tých 5 až 7 miliónov ľudí, ktorí sú v Číne vo vezení, nedostávajú žiadne meso. A v globalizujúcom sa svete vlády na budúci týždeň začnú rozhodovať pre nás. Ale v, jednej, v jednom ohľade sa môžeme rozhodnúť aj my sami už teraz, ako spomaliť klimatické zmeny. Menej mesa znamená menej tepla. Ďakujem. Dámy a páni, priatelia, ďakujem vám, ďakujem Edvardovi Milanovi eh, Kotovi, našemu predsedovi, pánu Buzekovi za vynikajúce úvodné slova dnes ráno. Ja sa volám Jo Leinen, som predsedom výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu a predsedám teraz aj panelovej diskusii, kým potom neskôr eh, bude prestávka a budú nasledovať prejavy pána Paula McCartneyho a pána e, Pačoriho. Európsky parlament bol hnacím a je hnacím motorom pri ochrane životného prostredia a klimatických zmenách a e, dobrým dielom sme za posledné roky prispeli k klimatickému balíčku, na ktorom sa koncom minulého roku EÚ dohodla. Do Kodane ideme s oficiálnou delegáciou 15 eh, členov rôznych politických skupín sa zúčastní. Bude nás však oveľa, oveľa viac, pretože eh, záujem eh, zástupcov ľudu je taký vysoký, že nakoniec až 70 členov parlamentu sa dostaví do Kodane a vieme, že 60 členov amerického, amerických oboch snemovní sa dostavia a budeme zohrávať určite dôležitú úlohu v nebudeme síce e, vyjednávačmi, tými budú vlády, ale našou prvou úlohou bude byť akousi kontrolnou silou pre týchto vyjednávačov, pre radu, aby sa držali našich návrhov a našich záväzkov a našich prísľubov, aby sme vytvárali tlak aby tam bola naozaj dynamika, aby vlády urobili viac, a, a aby e, dodržali sľuby z domu. A videli sme na Bali, videli sme v Rio de Janeiro, že občianská spoločnosť a, a poslanci z parlamentov vždy zohrávali dôležitú úlohu v týchto, na týchto konferenciách OSN. My tu v parlamente sme vypracovali spomínané uznesenie, veľmi komplexné uznesenie, máme e, systém obchodovania s emisiami, máme cieľové hodnoty pre e, zníženie emisí CO2, ale je to skôr na priemysle, ktorý by mal prijať záväzky a je to doprava vo všetkých svojich aspektoch, nie len cestná doprava, ale tiež e, letecká a námorná doprava, ktoré sa podielajú čoraz vyšším podielom na skleníkových e, plynoch, takisto využívanie krajiny a polnohospodárstvo, k tomu sa ešte dostaneme, ktoré pri výrobe potravín a pestovaní plodín e, pre narastajúci počet svetovej populácie sa podielajú na týchto emisiách. E, naši rečníci, prvý z nich bude pán Alan Dancourt, z Londýnskej školy pre eh, hygienu a tropickú medicínu, potom eh, pán, pani McGuinness, spravodajkňa k spoločnej polnospodárskej politike vo výbore AGRI. Ďalej potom ďalší člen môjho výboru. Sme demokraciou, sme, sme otvorená spolo, spoločnosť s množstvom E, názorov. Sú to takí, ktorí si myslia a sú pevne presvedčení, že klimatické zmeny sa dejú a nemožno stratiť ani minútku v boji. A sú tu ale aj e, oponenti, ktorí popierajú, že by takéto zmeny prebiehali. Aj tí e, pozdvihli svoj hlas a, a, a popierajú, že e, je to takto. Sme však otvorená spoločnosť. Každý si môže vyjadriť svoj názor tak, ako chce. Teraz odovzdám slovo pánu Alanovi eh, Dankurovi, ktorý nám povie svoje úvodné slova v tejto diskusii. Nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem aj za pozvanie dnes mať tú možnosť k vám prehovoriť. Na prežitie jedlo potrebujeme, ale koľko ho potrebujeme a aké druhy, ako by malo vyzerať zloženie našeho eh, jedálnička Doteraz to, e, to bola základná otázka pre mňa, pretože sa zaujímam e, alebo zaoberám stravovaním verejnosti, ale aj politici majú poskytovať usmernenia, e, aké potraviny sú potrebné, aby sme podporovali zdravie obyvateľstva. To prepojenie medzi stravovaním a chorobami nám ukazuje, že verejné zdravie musí byť vždy na prvom mieste, keď definujeme národné a medzinárodné usmernenia pre stravovanie. Je však dôležité, a jasné teraz, že rozpravy a výskum v tejto oblasti k zdravému stravovania potrebujú viac e, účastníkov, a širšiu platformu. Po dlhý čas e, to boli akademici a oddelenia e, vlád, ktoré robili výskum a tá kríza spojená s klimatickými zmenami, toto všetko asi zmení a identifikácia stratégií na zabezpečenie prístupu populácie k zdravej na jednej strane a udržateľnej na druhej strane strave musí e, zohrávať dôležitú úlohu. Poľnohospodársky sektor prispieva asi 10 až 12 percentami k celkovému počtu celosvetových uh, skleníkových emisí. Dodatočné emisie potom ešte vznikajú z, pri zmenách a pre, pretváraní krajiny na využívanie poľnohospodárskych uh, dôvodov. Takže asi až 50 ďalších dodatočných e, e, emisí z tohoto sektoru vzíde do roku 2050 ale moc e, veľa tu v tom nemôžeme urobiť, pretože potraviny predsa potrebujeme. Ide tu o polnohospodárov, ktorí vy, vy, vytvárajú naše potraviny a teda otázka zostáva, koľko potravín potrebujeme, aké druhy potravín by sme mali vyrábať a jesť ak to myslíme vážne s bojom proti klimatickým zmenám. Toto všetko sú dôležité otázky, ktoré spájajú poľnohospodárstvo, potraviny a zdravie s klimatickými zmenami. Na začiatku tohoto roka medzinárodná skupina vedcov, koordinovaná práve našou londýnskou školou pre hygienu a stravovanie, sa snažila spojiť e, tieto otázky a my sme identifikovali potenciálne stratégie, ktoré by mohli viesť k tým odporúčaným e, zníženiam e, skleníkových emisí do roku 2020 v potravinárskom sektore a tiež sme kvantifikovali aj dopady, ktoré tieto stratégie by mali e, potenciálne na zdravie obyvateľstva. Bolo to štvrtý experiment, ktorý sa snažil identifikovať také tie sprievodné úžitky, ktoré by boli zo stratégií, ktoré pôvodne boli e, navrhnuté na zníženie skleníkových emisí. Nedávno naše zistenia boli publikované vo veľmi e, uznávanom e, lekárskom časopise. Vychádzali sme z tvrdenia, že zníženie emisí CO2 v poľnohospodárskej oblasti by malo byť rovnakého rozsahu ako aj v iných sektoroch, ako napríklad v doprave. Začali sme východiskom, že nemáme taký luxus, že by sme si mohli vyberať medzi tým, kde budeme škrtať, kde budeme znižovať. Musíme začať na všetkých e, frontoch. Naše najlepšie odhady vychádzali z údajov z emisí zo Spojeného, o emisiách zo Spojeného kráľovstva. Všetci vieme, že e, Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo hovorí o tom, že štyri pätiny celkových e, e, emisí v poľnohospodárskom sektore vychádzajú z potravinárskej oblasti. Efektívne možno konať vo rôznych oblastiach poľnohospodárskej produkcie, napríklad činmi na zníženie odpadov z stratégie, ktoré majú priamy dopad na rozsah e, produkcie dobytka, by mohli byť najlepším, najlepšou cestou na zníženie emisí v tomto sektore. Ale predsa potrebujeme e, mäso a mlieko z dobytka pre svoje zdravie. A áno, je tomu tak. A dôkazy ukazujú, že e, tieto potraviny umožňujú deťom do 5 rokov dosiahnuť v určitých oblastiach vitamínov a minerálov svoje, svoje potrebné E, zdroje. Je však súčasne jasné, že prehnaná produkcia týchto výrobkov sa spája naopak so zlým zdravím práve e, u dospelých hlavne. Napríklad e, živočíšne produkty sú základným prispievateľom k obezite a nasýtené tuky zvýšujú riziko kardiovaskulárnych chorôb. Je tu veľmi jasný dôkaz, že že zvýšená spotreba tukov a mesa sa spája s, určitými, s rizikom určitých druhov rakoviny. A odpoveď teda na otázku, či potrebujeme živočíšne produkty, e, je zložitá. Asi áno, v určitých e, obdobiach života, ale ako u všetkých e, iných vecí je tu dôležitá umiernenosť. Takže späť k našej činnosti. Polnohospodársky sektor po dlhé roky pracoval na zlepšení efektívnosti a na znížení emisí CO2 a dosiahli sa tu aj určité miery pokroku. Ale posledné odhady napriek tomu hovoria, že existujúce stratégie, napríklad e, spravovanie odpadu a e, využívanie krajiny, e, nedostatočne splňajú ciele, ktoré si predsavzala vláda Spojeného kráľovstva v tejto poľnohospodárskej oblasti. Bude potrebné ďalej škrtať celkovú výrobu e, živočišných produktov o 30 v Spojenom kráľovstve, aby sme splnili naše ciele pre živočišnú oblasť v, Spojenej, v Spojenom kráľovstve. Naším hlavným záujmom však nebola len identifikácia možných stratégií na e, to, aby sme splnili tieto ciele, ale odhadnúť tiež, dopady, ktorá táto strate- ktoré táto stratégia by mohla mať na zdravie obyvateľstva. A preto sme vychádzali z toho, že tie, to zníženie o 30 by viedlo k rovnakému poklesu v spotrebe živočišných produktov a predovšetkým, e, predovšetkým u e, nasýtených tukov nasýtených kyselín a e, práve v spojení s kardiovaskulárnymi e, chorobami. Iskemická choroba napríklad je spojená s touto oblasťou a celosvetovo sa e, podiela na 7 miliónoch úmrtí ročne na celom svete. Odhadujeme, že zníženie u e, živočíšnych nasýtených kyselín by mohli viesť obrovskému zníženiu predčasných umrtí um, z kardiovaskulárnych chorób u dospelých v Spojenom kráľovstve to sa rovná 18 tisícom predčasným úmrtiam e, za rok alebo 3% všetkých úmrtí v Spojenom kráľovstve. Ak to mám teraz zhrnúť, identifikovali sme st- stratégie na to, aby sme v poľnohospodárskej oblasti v Spojenom kráľovstve ešte vždy, vždy splňali zníženia a teda ciele pre E, zníženie emisí a odhadli sme, že ak by sa tá implementácia týchto stratégií viedla k zníženiu k konzumácii spomínaných kyselín a tukov, viedlo by to aj k zlepšeniu zdravia obyvateľstva a to je obrovský, obrovská dobrá správa, ktorá je dobrá pre životné prostredie aj pre verejné zdravie, čiže scenár, kde každý z neho profituje. Pozreli sme sa navyše len e, na jedno prepojenie medzi stravovaním a touto oblasťou, ale dá sa pozrieť aj na iné oblasti, kde by zníženie živočišnej produkcie mohlo viesť k úžitku, napríklad zníženie výskytu určitých typov rakovín. Uznávame samozrejme, že je tu e, určitá, určité percento e, E, nejasnosti v týchto našich odhadoch, ale, a možno by ich teda považovať za indikatívne, ale takéto stratégie môžu e, primárne pomôcť k boji proti emisiám. Samozrejme, naše odhady vychádzajú len z údajov v Spojenom kráľovstve. E, sú tu však aj oblasti, ktoré sa zameriavajú skôr na vysokohorských horských dobytka, ktoré majú oveľa nižšie emisie. Takže naše eh, odhady sa vzťahujú len na krajiny, kde eh, ľudia spotrebovajú veľké množstvo živočišných produktov, ale v iných oblastiach naopak ľudia nekonzumujú takéto množstva. Dôležité je, že náš, eh, na, náš návrh je, aby sa znížila táto konzumácia v krajinách, ktoré konzumujú už teraz veľa takýchto živočišných produktov. My to nenavrhujeme pre krajiny, ktoré nespotrebujú veľa ale ako, aké, do akej miery je možné zmeniť návyky, stravovacie návyky obyvateľstva. V Spojenom kráľovstve dospelí uh, muži e, spotrebovajú viac ako kilogram e, mesových produktov za týždeň. Je nevyhnutné jesť takto veľa mesa? Samozrejme, že pre zdravie je e, nevyhnutné jesť meso a ja som odhadol, že um, zvýšená konzumácia vedie k zlému zdraviu. A je to oveľa viac, ako my sme odporúčali. A nedávno sa odhadovalo, že ak sa budeme držať národných odporúčaní pre stravovanie, to by mohlo znížiť náklady na zdravotníckú starostlivosť o množstvo miliónov libier ročne. Množstvo krajín e, tieto výzvy začali už riešiť, e, začali znižovať e, spotrebu živočišných produktov obyvateľstva pre dobro e, z životného prostredia. Napríklad tu v, Ge v Belgicku, v Gente, e, vo štátnej správe sa e, pracovníci rozhodli jeden týždeň v týždni jeden deň v týždni nekonzumovať tieto produkty. Podobné prípady poznáme zo Švédska. Švédske živočišné výrobky sú momentálne všetky označované, pokiaľ ide o ich uhlíkový dopad. To sú prvé dôležité kroky v boji proti eh, hroziacej klimatickej kríze. väčšia informovanosť, povedomie, vrátanie našich možností vyberať si, čo jeme, je nevyhnutne potrebné. Vlády a spotrebitelia majú pred sebou ťažké rozhodnutia. Ale rozhodne treba trošku schladiť naše nadšenie eh, pre eh, mesové výrobky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán doktor Dankur, za veľmi uh, zaujímavý úvod do nášho vypočutia. Sir Paul McCartney uh, robí kampaň za bezmesitý pondelok a ja si pamätám, že eh, my katolíci teda máme skôr bezmesitý piatok, po tisíce rokov ľudia vedeli, že aspoň jeden deň v týždni bez mesa je niečo dobré, niečo zdravé takže asi niečo na tom bude, e, na, tom, na tej kolektívnej múdrosti, ktorá tu s nami je už po mnohé, mnohé roky. Takže mám tu ďalších účastníkov panelu, ktorým, ktorých poprosím, aby nehovorili dlhšie než 4 e, minúty, čo už je v tomto parlamente dosť veľkorysý čas. A poprosím e, teraz kolegyňu McGuinness. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem za tie 4 minúty, takže podrobne ma sledujte. Asi môžem priznať, že tiež som katolička. Takže možno náboženstvo e, je to, o čom to všetko vlastne v konečnom dôsledku je. No ale e, my sme mali jesť v piatok ryby, aby sme zachránili naše duše a teraz máme zachrániť životné prostredie tým, že v pondelok nebudeme e, jesť meso. No neviem, či jedno alebo druhé naozaj funguje. Mm. A myslím, že mm, ťažko mm, <laughs> môžete nie, od niekoho, kto nie je vegetarián, očakávať, že v pondelok nebude jesť meso, pretože napríklad my v nedelu vždy máme nejaké pečené meso a sme veľmi úsporní a vždy nám niečo z toho ostane, takže to dojedáme ešte v pondelok, čiže ťažko môžeme mať bezmesitý pondelok. No ale ja by som naozaj všetkých, eh, ktorí tu dnes vystúpia, poprosila, aby rešpektovali tento parlament, aby sa navzájom počúvali. Zastávame tu rôzne názorové prúdy, ale možno viaceré odkazy kvázi zarezonujú a e, ľudia sa môžu od seba niečo ponaučiť. Ja možno by som dokonca povedala, že hádam budeme aj z jedného a toho istého spevníka uh, dnes spievať. No ale Áno, e, problém e, s polnohospodárstvom a dobytkom e, súvisí s klimatickými zmenami, ale nie je to len jediný dôvod a nie je to jediné riešenie. Keď sa pozrieme na európske polnohospodárstvo, vynaložilo sa to obrovské úsilie a s úspechom, aby sa znižili emisie. Farmári a tí, ktorí obhospodarujú pôdu a dobytok, a bola by som rada, keby ich tu bolo dnes viac, aby si vypočuli túto rozpravu, aby sa mohli aj oni vyjadriť Eh, oni sa tiež snažili eh, znižiť emisie. Vieme, že sú spôsoby, ako to robiť. Výskum nás eh, nasmerováva k ďalšiemu zlepšeniu. Farmári by naozaj privítali takéto vedomosti. No a predrečník tu predložil mnoho zaujímavých faktov, ale aj on povedal, že nie je za to, aby sme úplne vypustili meso z nášho jedálnička. Ja ho podporujem traja z eh, týchto kľúčových eh, rečníkov, ktorí tu dnes eh, vystúpia alebo vystupujú, navrhujú, aby sme sa stali úplnými vegetariánmi a ja som proti tomu. Ja nie som teda nejaký špecialista na výživu, ale som matka a musím sa starať o to, ako moje deti budú jesť a som presvedčená, že všetkého s mierou to je najlepšia cesta. A ja určite, e, na rozdiel od Edwarda McMillana Scotta, si toho moriaka dám aj nejaké dobré meso, ale nebudem všetkým vnúcovať len nejakú ovsenú kašu ako alternatívu k mesu. E, myslím, že naozaj všetkého zmierov, to je najlepšia cesta. Musíme pomôcť poľnohospodárstvu na globálnej úrovni, pretože globálne musíme znížiť emisie z poľnohospodárstva E, pretože globálne emisie spolnohospodárstva rastúci v EÚ sa znižujú. E, dobytok je veľmi dôležitý produkt pre rozvojový svet a e, mám trošku obavy, že odkaz z tohto parlamentu poškodí rozvojové krajiny ak teda zahrňajú e, živočišné produkty nielen do svojej stravy, ale aj do svojej práce na farmách a tak ďalej. To, to je veľmi dôležité pre rozvojový svet a rozvojový svet a e, rozvíjajúce sa ekonomiky e, chcú mať tiež e, taký jedálniček, ako máme my. Nechceme nadmerne spotrebovať nič a nechceme, aby oni nasledovali naše zlé zvyky, ale prosím vás, nenavrhujte, aby svet sa stal kompletne vegetariánskym, že to, že to spôsobí zníženie klimatických alebo spomalí klimatické zmeny alebo zníženie emisí Naozaj je mnoho spôsobov, ako e, poučujeme druhých, čo by mali urobiť a my sami nekonáme. A mne bolo povedané, že jednoducho systém sa nedokáže tak rýchlo zmeniť. A môžem povedať, že v polnohospodárstve polnohospodárstvo sa za, za um, môj čas naozaj veľmi, veľmi zmenilo. a bude sa naďalej meniť, ale ja som naďalej veľmi presvedčená, že budeme potrebovať v Európskej únii aj produkciu dobytka, aj globálne. Musíme to robiť lepšie a robíme to lepšie a tí, ktorí obhospodarujú pôdu, mm, nesmú byť vylúčení z tejto rozpravy, nesmú uh, byť uh, nesmú byť nahnevaní e, tým, čo my tu hovoríme ako odkaz pre svet. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Merit McInnes eh, z výboru pre poľnohospodárstvo. Samozrejme, poľnohospodárstvo nie je jediný problém, ale je súčasťou a musí byť súčasťou riešenia. Vy si dávate v nedelu eh, pečené meso a zbytky dojedáte v pondelok a teraz sa opýtame, ako je to v Grécku, kolega z výboru pre životné prostredie. Áno, takisto som aj z výboru pre rozvoj. nevieme dosť o týchto klimatických zmenách. A keď som prišiel do parlamentu a zamýšľal som sa nad tým, ako môžem prispieť eh, k riešeniu tejto globálnej hrozby. Nevieme, ako planéta naozaj funguje a musíme to pochopiť. Eh, musíme pochopiť všetky súčasti tohto problému. Avšak vieme, že podobne bola, bolo ľudstvo ohrozené počas studenej vojny. E, bola tu tá nukleárna hrozba, bolo to v čase Reagana, Gorbačova, e, kedy sa možno niekto bál, že jeden z nich stlačí ten červený gombík a spôsobí vlastne jadrovú vojnu. No a dnes e, sme to my. Každý deň stláčame gombík, zapíname si svetlo, alebo zapíname motor auta, alebo začíname stroj, zapíname stroj vo fabrike ale nevieme, ako je to všetko komplexne prepojené v prírode. Nevieme, koľko z našich činností prispieva k urýchleniu klimatických zmien. A pre mňa je táto diskusia dôležitá, pretože tu dodáva ďalší faktor, ďalšia vec tu je, ktorú si musíme uvedomiť. FAO vypočítala, že emisie prispievajú 18% k celkovým, eh, pardon, emisie z eh, živočíšnej produkty predstavujú 18% a ďalší inštitút odhaduje, eh, že je to až 51%, ktorými prispievajú, prispieva živočíšna výroba k celkovým emisiám. Teda naozaj produkcia dobytka prispieva ku klimatickým zmenám a priemerná spotreba je zahrnutá do kalkulácií, takže spotrebujeme produkty živočišnej výroby a ako povedala pani McGuinness, polnohospodárstvo v Európe klesá, ale spotreba živočišných e, produktov e, v Európe stúpa. Čiže Buď spotrebujeme naše produkty alebo produkty rozvojových krajín, ale spotrebujeme viac a viac každoročne. Takže Európania, my Európania platíme za to, že sa vyrúbávajú lesy, aby sa tam urobila polnohospodárska pôda, Mm, aby sa, pestovala, aby sa pestovali krmiva napríklad na eh, chov dobytka, ktorý potom my v končnom svetku spotrebujeme. Toto sú veci, ktoré môžeme každý ovplyvniť. Ja teda pochádzam z oblasti Stredomoria a eh, riešenie vidím aj v tom, aký je náš lokálny jedálniček. My tam v mnohých prípadoch nemáme každý deň meso toto je mm, my sme si teda oblobili meso, ale je to len taká nedávna črta v našej e, strave a je to možno prínos tej komerčnej kultúry dnešného sveta. A ja navrhujem, aby sme sa teda opäť e, vrátili k našim lokálnym zvyklostiam, k našemu lokálnemu jedálničku. V mnohých prípadoch je to o mnoho lepšie a o mnoho lepšie je to prepojené uh, na e, schopnosť e, produkovať bez poškodzovania životného prostredia. Ďakujem. Uh, Ďakujeme, Kriton. Stredomorské stravovanie je celosvetovo známe. Všade sa dočítate, že je zdravé. Záznamy ukazujú, že je tu malý výs, výskyt chorôb, keď sa takto stravujete. Máme tu teraz asi 50 minút na rozpravu v pléne. Tu v parlamente máme k dispozícii všetky jazyky. Je tu tlmočenie, môžete hovoriť svojim rodným jazykom, ak chcete. Budeme používať postup Catch the Eye, ktorý poslanci poznajú. E, zdvihnite prosím ruku, ak máte záujem o vystúpenie Vaše vystúpenia sú tak minútku, minútu a pol podľa môj, môjho návrhu. Nie je to veľa, ale stačí to na to, aby sme nechali priestor našim e, diskutérom, aby mohli odpovedať, kto sa hlási. Vidím, že veľmi aktívni sú naši e, poslanci. Nech sa páči, nech sa páči, ste prví. Mohli by ste sa na úvod, prosím, predstaviť, aby sme vedeli, odkiaľ pochádzate. Uh, uh, pán, pán predseda, som predsedom Európskej, uh, Európskeho združenia poľnohospodárov a, a, družstev. Chcem sa zúčastniť tejto rozpravy. Je tu množstvo vecí, ktoré treba pomenovať, pokiaľ ide o výpočet emisí skleníkových plynov Eh, akokoľvek eh, budeme prispievať, ak bude vychádzať eh, tá, ak budú všetky robiť produkované na, trávnat, na trávnatom teréne. Či už ide o hovedzí dobytok alebo ošípané. Znížilo by to emisie CO, e, skleníkových plynov a asi 30 až 50 percentami podľa výrobného systému. Takisto v Spojenom kráľovstve, eh, už ste o tom hovorili vy, sa nerešpektuje skutočnosť, že 60 eh, plôch v Spojenom kráľovstve sa nedá použiť na eh, ornú pôdu, ale len na pasienky. Ak chcete použiť, e, ako ste mnohí navrhovali, e, vegetariánsku potravu, nedokázali by sme svet zasítiť. Tých 60 e, je v krajinách, ako je Írsko, ako teda krajina, z ktorej považujem ešte vyššia s tými 80 percentami v take, takéhoto povrchu nie, vôbec nemôžete robiť osevné plochy. Len uh, chov uh, mliekarenských dobytku, na mliekarenské využitie, meso, oši, ošípané ovce. Ak by sme z mesového stravovania preš, prešli na vegetariánske, tak každoročná e, kultivácia e, orba krajín by e, produkovala uhlík. Tak ako pokiaľ ide o whatsoever for Thank the fact. Thank you very much. Thank you. A very important contribution. Thank you. Then uh, please take your... Dobre, uh, ďakujem za vašu otázku. Uh. Ďakujem. Pán predseda Pierre Chevalier, predseda Národnej federácie pre hovedzí dobytok vo Francúzska, predseda E, skupiny Obedzie meso. Ďakujem, že ste zorganizovali túto diskusiu o klimatickom oteplovaní a potravinovej politike pred kodanským zasadnutím. Je to veľmi zaujímavá téma a my dnes v Európskom parlamente musíme sa E, odlíšiť my, Európania, od ostatných kontinentov, kde sa produkuje hovedzie meso. My v Európe produkujeme hovedzie meso e, tak, že 80 hovedzieho dobytka sa pasie v Európach a tieto e, pasienky by mohli fixovať e, uhlík. Sú to skutočné záchytné miesta uhlíka pokiaľ ide o potravinovú spotrebu hovedzieho mesa, my vo Francúzska e, konzumujeme dva stejky za týždeň a teda zostáva nám ešte 5 dní na to, aby sme konzumovali iné e, potravinové zložky. V Európe sa za rok spotrebuje 15 kg hovedzieho mesa za rok, 50 e, v Južnej Amerike a 70 v USA. To znamená, že práve E, treba analyzovať situáciu v oblasti skleníkových plynov a agroalimentárneho e, sektora, aby sme neurobili z toho nejaký amalgám. My v Európe e, kultivujeme hovedzie mäso extenzívnym spôsobom. My sa snažíme o udržiavanie priestoru, ktorý sa delí na tieto pasienky, ako napríklad v Írsku alebo vo francúzskom centrálnom masíve alebo v Normandii kde mliečna a produkcia a produkcia hovedzieho meza je neoddeliteľné od rovnováhy e, územia. Preto nemiešajme a nezamieňajme si európsku situáciu so situáciou vo svete. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Šovalie. Ďalším rečníkom je Vittorio Prodi. Ehm, Ďakujem je tu niečo veľmi, veľmi zaujímavé v tejto dnešnej debate. A síce, že tu ide o e, rovnováhu, ktorá je mimoriadne dôležitá. Pôda e, obsahuje isté množstvo uhlíka, to je dvojnásobok toho, čo obsahuje atmosféra. Je to dôležité a je dôležité, aby sme udržali pasienky. V každom prípade e, treba vedieť a treba zistiť, akým spôsobom e, produkcia hovedzieho dobytka, chov hovedzieho dobytka obsadzuje tú pôdu, kde by sa napríklad mohla pestovať kukurica. Vieme, že potrebujeme 8 kg kukurice na 1 kg mesa. Takže si môžeme položiť otázku, koľko e, e, obilia potrebujeme na to, aby sme dosiahli rovnaké množstvo proteínov z mlieka. Problém je v tom, že sa musíme snažiť nájsť rovnováhu. Všetci sa o to musíme snažiť, aby sme ovplyvnili osud zeme, aby sme mohli e, pestovať e, také produkty, ktoré sú určené na potravu a istú časť venovali aj na dobytok. Ďakujem. Ďakujem. Caroline Lucas je ďalšou rečničkou, členkou, e, členka parlamentu. Ďakujem, zastupujem eh, stranu zelených v Spojenom kráľovstve. Vítam dnešnú rozpravu. Mnohí z nás sa snažili túto otázku emisí zo živočišnej výroby riešiť po dlhé roky, takže je pre nás veľmi dôležité eh, brať to vážne. Ehm, otázka sa týka prvého rečníka eh, hovoril o tom, že deti do veku 5 rokov, aby mali vyvážené stravovanie, potrebujú určité množstvo mesa. Ja sa chcem spýtať, ako to vidí veda, pretože ja som to pochopila tak, že je trošku zložité mať vyvážené, vyvážené stravovanie bez me, e, mesa. Takže jedna sa týka teda, aká je za tým vedeck, vedecká báza. A tiež chcem e, použiť jednu z vašich vied, kedy ste hovorili, že každému táto situácia prospeje, že keď znížime spotrebu mesa, že je to dobré eh, pre, eh, pre naše zdravie aj pre životné prostredie. Ja by som to rozšírila až na win-win-win, čiže pre tri strany by to mohlo byť užitočné. Je to dobré tiež pre zvieratá samotné. O tom sa tu ešte dnes nehovorilo. Oveľa in, čoraz intenzívnejšia produkcia živočišných výrobkov e, e, má aj dopad na zvieratá. Možno aj to by sa malo tu diskutovať, aby sme videli e, užitok aj pre ne. A predrečník hovoriť o, o tých e, mierach, percentách e, konverzie a ak hovoríme e, o tom, že chceme zasítiť v budúcich desaťročiach narastajúce obyvateľstvo, tak e, s tou e, západoeurópskou e, formou stravovania to nebude možné. Budeme musieť mať nižší pomer mesa, pretože je to veľmi neefektívny spôsob využívania zelených zdrojov v neustále narastajúcom svete. Ďakujeme. Oui, bonjour, je suis parlementaire. Dobrý deň, som belgická poslankyňa, ekologička Volám sa Teres Dusno. A ja by som chcela navrhnúť, aby sme si z celej tejto diskusie odniesli istú reflexiu ohľadne spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože si myslím, že naozaj treba vyváženosť medzi chovom hobytka a pestovaním, pretože dobytok poskytuje hnojivo na pestovanie a potom takisto je pravdou, že hovedzí dobytok sa živí trávou, pretože vieme, že takýmto E, spôsobom meso a výrobky z mesa sú zdravšie pre naše zdravie, pretože sa e, dosiahne vyššia rovnováha ohľadne tukov. Čiže tá reflexia, ktorá by mala z tohto vyplynúť, je, že či máme spoločnú poľnohospodárskú politiku, ktorá bude skutočne podporovať takýto typ e, chovu dobytka, skôr ako intenzívny chov a skôr ako chov, ktorý prináša rastlinné proteíny a kukuricu, lebo vieme, že Európa má veľký ekologický dlh voči iným krajinám. Teda musíme rozlišovať medzi chovom dobytka a chovom dobytka. Chov dobytka na stráňach je niečo, čo by malo byť súčasťou našej politiky. Ďakujem. Um, Ďakujem, moje meno je Anne Fitzpatrick, som z Európskej rady mladých poľnohospodárov a mám dve otázky. Jednak na e, rečníka z lodníckej školy pre hygienu chcela by som, aby trošku viac povedal o e, obsahu tých nasýtených kyselín, o ktorých e, hovoril, pokiaľ ide o konzumáciu živočišných produktov. Určite nikto s vami nebude nesúhlasiť, ak poviete, že ak 7 e, dní v, tý, v týždni budete jesť hamburgery, tak to nebude dobre pre vaše zdravie, ale niekedy uh, je problém skôr v spracovaní toho, tých mesových produktov, nie v tom mese samotnom. No a potom otázka, že ako môže zmenenie, ako môže zmena stravovacích návykov prispieť k zníženiu metánových emisí. You, please. Yeah. Hello, my name is Sebastian Tosh. Moje meno je Sebastian Tosh, som z Európskej vegetariánskej únie a zaznelo tu, že e, je potrebné niekedy v živote jesť e, meso a ja by som chcel ešte prispieť k tomu balkans, detskému jedálničku. E, tam každoročne vydávajú správu k vyváženému stravovaniu a hovorí sa, že e, ak je stráva vyvážená, vegetariánska, tak, tak je vhodná v každej fáze života, dokonca aj počas tehotenstva. Čiže ak e, vylúčite živočišné produkty zo života, môžete žiť naďalej veľmi zdravý život. Hello, my name is Kun Moje meno je Kun Bukart a zastupujem uh, Európske združenie producentov uh, v živočišnej výrobe. Uh, myslím, že zabúda sa trošku na spotrebiteľov. Čo môžu robiť spotrebitelia, aby prešli viac na takú uh, vegetariánsku stravu? Mm, zastupujem e, producentov soje a my e, e, chceme propagovať naše produkty, sú dobré, sú zdravé, je tam nízky obsah tých nasýtených tukových kysel, masných kyselín a naše produkty produkty majú takisto nižší dopad na emisie CO2. Keď porovnáte napríklad mlieko, tam je faktor 5 pri hovedzom dobytku je ten faktor asi 10. Čiže naše sojové produkty majú nižší dopad. Okrem toho je nižší dopad na využitie pôdy, vody. Takže ak otázka je, že či nachádzame praktické riešenia E, tak áno, tie riešenia už sú. Otázka je teraz zamyslieť sa nad politikou a nad niektorými prvkami v legislatíve, ktoré pomôžu tieto produkty vyváženým a nediskriminujúcim spôsobom dostať až k spotrebiteľovi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Dobrý deň, Andreas Peren, som poradcom socialistickej demokratickej skupiny. Food, food. Všetko, čo potrebujeme, je potrava, ale potrebujeme dobrú potravu. Vieme si predstaviť, aký bude svet v roku 2030, keď budem mať 74, budeme mať už len tabletky? Okay, No, v 2030. možno, že Paul McCartney o tom napíše ďalšiu pieseň. Oh, okay. Uh, well, usual, Áno, uh, zase riskujem, že budem tým zlým Áno, ako sa to už stáva. Prečo je Prečo bola Zem e, vlastne pred tisíc rokmi teplejšia, než je teraz? Pred tisíc rokmi, kedy ešte neboli žiadne emisie e, v rímskom, e, počas rímskeho empíria. Impéria. Bolo tiež, to sú vedecké fakty, že jednoducho bola Zem teplejšia v týchto časoch a teraz Európska únia využíva klimatické zmeny, aby bojovala za svoju vlastnú uh, existenciu a myslím, že Paul McCartney bol jednoducho zavedený. Pán predseda, vy ste na úvod povedali, že ľudia, ktorí sú skeptickí voči e, klimatickým zmenám, e, sú e, jednoducho ignorujú fakty a ja musím povedať, že ja si nemyslím, že by sme ignorovali fakty. My sme skeptici a, vy, a Ed, Edward McMillan Scott bol na letisku, aby prišiel pre Paula McCartneyho, no a on prišiel lietadlom. No a na protest my v UKIP na Plus Luxemburg budeme mať grilovačku. O 12. dnes budeme podávať grilované meso. No Ochutnajte si a dúfam, že sa to na vás nijak neprejaví. Uh, Joyce de Silva, z nadšených eh, poľnohospodárov. Štatistika z FAO ukazuje, že asi sa zdvojnásobí množstvo živo, živočišnej výroby v roku 2050 vo svete a to bude naozaj e, neúnosné, pretože v súčasnosti musíme e, e, tretinu asi toho, čo vyprodukujeme v obilninách, smeruje do živočišnej výroby na výkrm, takisto soja. A ešte viac týchto obilnín ide na biopaliva, čiže čoraz menej potravín ide priamo k ľuďom Miliarda ľudí na svete takmer každodenne si líha hladná, hoci my krmíme naše, náš dobytok, naše ošípané, naše, našu hydinu e, touto, e, týmito krmovinami a oni nemajú nič. My sa dobre cítime, lebo ideme na e, autách na biopohon, ale oni nemajú čo jesť. Chcem podporiť Karol Lukas, pokiaľ ide aj o blaho zvierat. Dve tretiny zvierat, ktoré pestujeme na potraviny žijú v akýsich priemyselných potravinových fabrikách, kde žijú v hrozných podmienkach a nemôžu e, sa správať tak, ako sú zvyknuté z prírody. E, e, teda máme tu ten efekt carbon sink na zelených pasienkoch. Vyhli by sme sa CO2 a mohli by sme z, z, rovnako mať zdravšie, šťastnejšie zvieratá. Ďakujem. Ďalší rečník teraz nasleduje toho, kto bude robiť tú grilovačku, takže Chris Davis, ako to bude s tým stejkom? Chris, Chris, chceš vystúpiť, pretože si posledný, predtým než opäť dám slovo našim panelovým diskutérom a pôjdeme na prestávku na kávu, takže vidíš, vidíte, aká je zvodná tá grilovačka na námestí Luxemburg. No dobre, takže uh, to vystúpenie určite nebude teraz eh, tým ovplyvnené. Dobre, ďakujem, ďakujem kolegovi z nášho regiónu, eh, ktorý tu ostal, aby som ho mohol teda trošku uraziť. Áno, nie je to, nie je to čierno-biele, že buď ste mesožravec alebo vegetarián. Väčšina z nás sme, sme všežravci a sú preto aj dobré dôvody, prečo by sme mali trošku znižiť spotrebu mesa na svete a dôvody sú aj ekologickej povahy. Ale v prvom rade sa chcem ospravedlniť za vzdelávací systém na severozápade Anglicka, z ktorého vzíde niekto taký, e, ktorý si myslí, že len preto, že bol v roku 98 mimoriadne teplý rok, tak nemáme dôkazy o klimatických zmenách. No, ospravedlňujem sa za ten náš školský systém a takisto sa ospravedlňujem za to, že mesto, ktoré predstavujem ja, mesta Manchester a Liverpool, ktoré zastupujeme Paul a ja, uh, po mnohé roky zažívali obrovské rozdiely v celkovej dĺžke života ľudí, ktorí tam žijú a súvisí to so stravovacími návykmi. Súvisí to s tým, že mnohí najmä chudobní ľudia sa stravujú tak, že tuk je veľmi e, veľký súčasťou ich e, stravy, spôsobuje to srdcovo choroby a znižuje e, celkovú dĺžku života. Myslím si, že to je vážna vec, strávovacie návyky treba riešiť, chudobnejší ľudia v Manchestri a v Liverpoole majú rovnaký nárok na dlhší život ako bohatší ľudia a som e, smutný z toho, že UKIP si myslí, že je to všetko len veľký vtip. Uh, Ďakujem pekne. Myslím, že Eh, boli to veľmi zaujímavé príspevky a naši paneloví rečníci asi budú chcieť na to 2-3 minútky zareagovať. A začneme. Kviton, eh, chceš sa vyjadriť? Nech sa páči. No, like that, uh, eh, they... Chcel by som uh, len dodať čosi k podmienkám chovu zvierat. To je otázka dôležitá a je to dôležité pre našu kultúru. V našej kultúre treba mnohé zmeniť, pretože mnohé veci, ktoré naša kultúra e, obsahuje, vedú k tomu, že tu teraz máme klimatické zmeny. E, ospravedlím sa, že tento prvok nebol v mojej mrave, je to dôležité. Pani McGuinness, snáď k tej e, forme, ako vy, vyrábame e, naše produkty. Nebudem veľmi stručná, stô, skôr vás chcem varovať, e, aby ste boli trpezliví. Vaše príspevky ukazujú, E, aké rôzne sú tu názory k týmto, k týmto e, témam. Chris Evans sa so mnou stretol minulý týždeň. Veľmi e, správne ste prispeli. Súhlasím s, s tým, že je zlé stravovanie u chudobných ľudí. Dúfam, že... alebo chcela by som, aby táto diskusia by bola za účasti tých, ktorých sa to týka, nie strednej triedy, ale v tomto publiku si myslím, že keď budeme hovoriť, nepokročíme. Som z spolnohospodárskej oblasti a k otázke e, blahobytu zvierat Európska únia má najprísnejšie predpisy pre bezpečnosť zvierat, ale nerobí nič pre ochranu tých na celosvetovej obchodnej e, scéne v Ženeve, keď sa hovorí o voľnom obchode skutočnosť je taká, že máme prostriedky, ale neodmieniame polnohospodárov, nedoplatíme dosť za e, suroviny. Majú teraz tieto služby, e, verejné, e, verejné blaho a tu, tento rozmer. Kým toto nebudeme robiť, budeme našich polnohospodárov tlačiť do väčšej produkcie a, zarábať, a súčasne zarábať menej. Konferencia Európskeho parlamentu máme človeka, ktorý E, ktorý nie je meso, ale ktorý má toľko prostriedkov, že keby chcel, môže si, si, si kúpiť všetkých nás. Ale to posolstvo je, že keď od, ide o to, že pre nás ako politikov, volených polit, politikov je treba čosi plniť. Ja verím v umiernenosť, predovšetkým pokiaľ ide o pasienky, to podporujem a jedna z vás, mladá, mladá e, poslankyňa pani Fitzpatrick, povedala, že áno, je tu medzi, medzi e, Európou a Austráliou veľa výskumu k problematike v oblasti stravovania, rôznych foriem stravovania, vegetariánstvo, vegánstvo. Ja ako matka chcem tiež za, pomôcť e, zachrániť planetu sa páči ďalší člen. Um, Ďakujem, teší ma, že e, táto rozprava e, podnietila takú diskusiu a všetci jeme, každého sa to týka, každý sa zaoberá tým, čo je. Treba však myslieť na to, čo jeme a aké to má dopady na životné prostredie. Chcem výjsť z niekoľkých bodov, ktoré tu odzneli a chcem na ne reagovať. Prvá vec e, je dôležitá tá téma e, zvierat, ktoré sa, ktoré sa pasú na pasienkoch. Je to dôležitá e, otázka. Otázka tu znie, aký je rozsah poľnohospodárskych produkcií práve trvalo udržateľného charakteru v napasienkoch existuje. To vedie k zníženej schopnosti pôdy ukladať e, uhlík. Takže ak budete pokračovať s pasienkami, znížite charakter alebo povahu týchto pasienkov absorbovať uhlík treba teda myslieť na to, ako veľa možno využívať. Ďalšia otázka. E, sa, sa týkala ošípaných a, a, a hovedzieho dobytku, ale čo teraz o, naprík, napríklad, e, čo jedia e, ošípané alebo hydina? Je to obilie a soja, odkiaľ pochádza, za akých podmienok sa, sa vyrába, na to, aby sa oni nakrmili. Aj toto treba mať na pamäti. Nehovoríme tu len o hovedziom a ošípaným, hovoríme o živočišnej výrobe ako celku. A dôležitá e, vec sa týkala e, rečníka číslo 34 tu vpredu, potreby totiž zabezpečenia toho, že každý má právo na zdravú stravu, spracovanie potravín vedie k veľkému množstvu nasýtených masných kyselín a soli my, e, ktorí sme relatívne zdraví a vzdelaní, si môžeme e, dovoliť e, dobrú potravu. Iní ľudia túto možnosť nemajú a to nie je správne. Majú predsa právo jesť zdravé jedlo a žiť rovnako zdravo ako my. Samozrejme, aby som odpovedal na otázku pani z Únie mladých polnohospodárov, sú tu dôležité otázky týkajúce sa chovu, zníženia emisí pri živočišnej výrobe. Je dôležité, aby sme uh, krmili eh, eh, eh, živočišnú výrobu určitými produktami a pre mňa ešte dôležitá, dôležitý odkaz pre vegetariánov. Je dôležité, aby sme rozlišovali medzi mesom a mliekom, je dôležité rozlišovať medzi rozvojovými krajinami a rozvíjajúcimi sa krajinami a samozrejme môžete z požiadavky v, bohatých krajinách zdravej stravy plniť, pretože e, je tu veľká hustota možností, ale v chudobných krajinách to jednoducho nie je e, možné. Výživná hodnota potravín tu je často taká nízka, že e, potreby dospievajúcich detí jednoducho nie sú splnené. Je to veľká rastúca časť sveta a tu treba splniť ešte mnohé požiadavky pre deti toto naozaj, táto téma by mala e, neutíchnuť, mali by ste si vy, poslanci, tieto otázky prediskutovať v svojich krajinách, brať to vážne. Nemali by sme hovoriť, že to vyrieši e, e, doprava, oni vyrábajú auta, oni sú viny, Mali by sme v každom sektore sa zamýšľať, aby sme splnili ciele zníženia emisí ja myslím si, že môžem povedať, že som sa o to pokúsil. Ďakujem pekne za veľmi živú diskusiu. Máme teraz prestávku na kávu a poprosím vás, aby ste sa vrátili 11.30, kedy začne druhá polovica dnešného predpoludnia. Ďakujem našim rečníkom tu za pódium a všetkým, ktorí ste prispeli. Uvidíme sa o 15 minút. A kávu si sem nemôžete doniesť, takže to som vám chcel pripomenúť.

Dámy a páni, vítam vás eh, opäť na našom vypočutí o globálnom oteplovaní a potravinovej politike s názvom Menej mesa, menej tepla. Dúfam, že pri, eh, prestávka na kávu bola príjemná a Teraz eh, vás tu vítam, aby ste si vypočuli ďalších ctených rečníkov, takže mám veľkú eh, čest predstaviť vám Oliviera de Schutera, ktorý je speciálnym spravodajcom pre potraviny v eh, OSN. Myslím, že všetci sa veľmi tešíme na to, čo nám poviete o tom, čo robí OSN v tejto oblasti, akú nám môžete dať radu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. E, som veľmi vďačný za pozvanie prispieť k tomuto vypočutiu v Európskom parlamente ohľadne e, dopadu našich e, rozhodnutí v spotrebe, dopadu na globálnu potravinovú bezpečnosť a právo na potraviny. V dôsledku globálnej potravinovej krízy v roku 2007 až 2008 e, vidíme obnovený bezprecedentný záujem o e, zvážení našich polnohospodárských systémov. E, preto pred nami sú masívne zmeny priame zahraničné investície do polnohospodárstva poskočili e, o, na 3 miliardy dolárov ročne v rokoch 2005 až 2007 zo 600 miliónov dolárov v 90. rokoch minulého storočia. Toto je vítaný rozvoj. Myslím si, že polnohospodárstvo môže zásadne prispieť zníženiu chudoby. A jeden z dôvodov, prečo potravinový systém prechádza dnes takou krízou, je e, že v rokoch 90. boli nedostatočné, 80. Eh, boli nedostatočné investície do polnohospodárstva nie je e, to otázka len, že koľko investujeme do polnohospodárstva, ale aj do akých druhov produkcie a aké to má do, dopady na príjmy a e, životné prostredie. Po druhé, vlády si dnes viac uvedomujú vzťah medzi klimatickými zmenami a potravinovou bezpečnosťou. Ako sme nedávno videli vo východnej Afrike, v Indii alebo v e, krajín regióne Strednej Ameriky, ktoré zasiahol fenomén El Niño, klimatické zmeny už teraz ohrozujú ukazujú schopnosť celých regiónov zachovať eh, si súčasné úrovne polnospodárskej produkcie. V subsaharskej Afrike, ako aj v častiach Ázie, klimatické zmeny ovplyvnia, ovplyvnia dážď, eh, zníži, pardon, zvýši sa frekvencia E, období sucha a priemerné teploty, menej čerstvej e, pitnej vody bude k e, čerstvej vody bude k dispozícii pre polnospodárskú produkciu. Medzivládny panel pre klimatické zmeny odhadol, že v Južnej Afrike um, Výnosy z um, polnohospodárstva zavlažovaného dažďom by mohli o 50 klesnúť uh, v období roku 2000 až 2020. Naša celková kapacita uh, sa zníži o minimálne 3 do 2080 v porovnaní s úrovňami z roku 2000 a až, 16 uh, až o 16 ak sa um, nezrealizuje um, plánovaná alebo predpokladaná obohacovanie uhlíkom. E, tieto straty budú veľmi významné najmä v Afrike a v Latinskej Amerike. Tieto zistenia sa môžu zdať byť veľmi pochmúrnymi, ale ešte stále sú také optimistickejšie, pretože nezahrňajú dopad častejších, extrémnejších, e, e, častejších extrémov počasia, ako sú záplavy, suchá, čo sú bezprostredným dôkazom meniacich sa vzorcov počasia, ani nezohľadňujú všetky tieto e, e, predpoklady, že sa zvýši úroveň morí, čo môže kontaminovať pobrežnú e, pitnú vodu. Zásobníky pitnej vody s slanou vodou by sa mohli znehodnotiť. Takisto nezohľadňuje sa to, že viac ako miliarda ľudí by mohla trpieť týmito fenoménmi do roku 2050 a potom e, ďalším problémom je degradácia pôdy. Polnohospodárstvo je obeťou klimatických zmien, ale je aj zrejmým vinníkom a preto, e, keď nasmerujeme investície do polnohospodárstva, musíme zobrať aj e, do úvahy environmentálny rozmer. Neudržateľné formy poľnohospodárstva a e, konzumácie urychľujú trend k globálnemu oteplovaniu. Moderné poľnohospodárstvo predstavuje 14 celkových e, emisí skleníkových plynov, ktoré spôsobuje človek. Využitie pôdy, vrátanie deforestácie, aby sa rozvíjala poľnohospodárska pôda, prispieva ďalšími 19 a e, lesy zohrávajú zásadnú úlohu pri zachytávaní uh, e, CO2 Ehm, zachytávajú až 45 pozemného uhlíka. Momentálne sa vo veľkom meradle tieto lesy ničia. A toto sa prakticky systematicky uh, nespomína v medzinárodných diskusiách. Dopad spôsobu spot potreby v krajinách na e, celkovú situáciu na planete. Avšak tieto spôsoby spotreby majú dopad na našu situáciu. Potraviny, ktoré jeme, určujú, ako e, dorábame potraviny. E, nárast živočišnej výroby v reakcii na naše požiadavky, náš dopyt po mese vedie k veľkým negatívnym externalitám, ktoré nie sú zohľadnené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 Mm, keď sa pozrieme na tých 14 skleníkových emisí z polnohospodárstva, e, hnojiva predstavujú 38 a dobytok e, predstavuje ďalších 31 A takisto musíme započítať e, odlesňovanie na vytvorenie polnohospodárskej pôdy, čo prispieva ďalšími percentami k celkovým emisiám. Čiže pasienky a polnohospodárska pôda na to, aby sa dorobili krmivá, predstavujú 70 všetkej polnosarskej pôdy alebo približne 30 zemskej plochy. Ehm, len Pastva dobytka predstavuje 26 využitia nezaľadnenej pozemskej plochy na planéte a rýchly, rýchle rozširovanie sa pasienko je jeden z hlavných dôvodov odlesňovania najmä v oblasti amazonského pralesa. Toto, dámy a páni, nie je najlepšie využitie našich obmedzených prírodných zdrojov. Začiatkom tohto roku e, UNEP publikoval správu o úlohe životného prostredia v odvrátení budúcej potravinovej krízy. Poznamenáva sa v tej správe, že ak sa zníži spotreba mesa v priemyselnom svete a obmedzí sa e, celosvetovo do roku 2050 na 37,4 kg na hlavu ročne, čo je úroveň z roku 2000, tak e, budeme mať eh, viac ako 400 miliónov tón obilnín ročne k dispozícii na spotrebu ľudí, čo postačuje na ročný príjem kalórií 1,2 eh, miliardy ľudí. Eh, ak by sme postupovali bežnou metodou ako doteraz do roku 2050, tak 1573 miliónov tón obilnín by sa využilo len ako krmivá a to by predstavovalo eh, potrebné kalórie pre 4,3 miliardy ľudí. Samozrejme, toto nie je jediný faktor, pretože aj nadmerné pastvy alebo veľmi obmedzené eh, výbery dobytka spôsobujú, že pôda potom je vystavená erózii a ďalším negatívnym eh, vplyvom. Od e, roku 1950 do roku 2000 e, sa znásobil počet um, dobytka Ehm, geometrickým radom. A tieto nárasty od roku 1950 spôsobili ehm, nadmené spásanie na celom svete. Od roku 1950 sme strátili asi 618 miliónov hektárov, 20 ehm, globálnej plochy, ktorá bola znižená, zničená nadmerným spásaním. Samozrejme, toto je komplexná otázka a treba zohľadniť aj ďalšie faktory. Polnohospodárske zvieratá, ktoré sú chované v priemyselných krajinách, spotrebujú viac ako 5 kalórií e, na každú kalóriu mesových alebo mliečných produktov, potravín, ktoré sa vyrábajú v e, Indii, je pomer len 1,5 kalórií v Keni, kde e, dobytok nie je živený zrnom. Tam vlastne spotrebujú menej kalórií, než vyprodukujú a polnohospodárstvo je hlavným zdrojom príjmu pre e, asi miliardu ľudí na svete, čo je asi tretina chudobných ľudí vo vidieckých oblastiach. Musíme preto rozlišovať medzi rôznymi spôsobmi produkcie mesa a rôznymi spôsobmi, akými mesoprodukcia a spotreba ovplyvňuje globálnu potravinovú bezpečnosť. Musíme sa pozrieť na emisie skleníkových plynov, na nadmerné spásanie a degradáciu pôd a napokon aj na neefektívnosť pri produkcii e, krmív, ktoré sú, teda obilniny, ktoré sa používajú na krmivo, nie na ľudskú spotrebu. Treba sa pozrieť na obe strany mince, tak na produkciu ako aj spotrebu. Avšak, čo je mi jasné, je, že nemôžeme naďalej definovať kvantitatívne ciele, v produkcii potravy, ako napríklad e, potrebu zvýšiť e, produkciu mesa o viac než 200 miliónov tón, aby sme sa dostali na 470 miliónov tón v roku 2050, čo je jedným z cieľov identifikovaných pred e, summitom FAO o potravinovej bezpečnosti, bez toho, aby sme spochybnili stranu dopytu v tejto rovnici, najmä keď nás epidemiológovia stále varujú e, ohľadne problémov vo verejnom zdraví z nadmernej konzumácie mesa v, našej, eh, v našej živote. Dámy a páni, ja som veľmi za to, aby sa mm, porušovali e, rôzne tabu, aby sme otvárali témy, pretože tí najosvietenejší sa odvážia položiť tie otázky, ktoré by si možno niektorí ani nepoložili. A preto veľmi srdečne ďakujem predsedovi parlamentu Buzekovi a podpredsedovi Edwardovi McMillanovi Scottovi za zvolanie tohto vypočutia a teším sa na spoluprácu s Európskym parlamentom na tejto téme aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pani, pán De Schutter. A tí z vás, ktorí nepoznáte pozadie tohoto pána, chcem zacitovať, že nie je to len špeciálny spravodajca OSN pre právo na potraviny, ale je aj zakladateľom a koordinátorom Európskej siete odborníkov k základným právam a riaditeľom Medzinárodného centra pre ľudské práva a ich výuku na univerzitách. Chcem vám poďakovať za vašu veľmi jasnú e, prezentáciu, ktorá nám ukazuje, že právo na, potravie, e, na potravu je základným právom. Teraz budeme mať veľmi kratučkú prestávku na zaujatie miesta ďalšími rečníkmi a budeme pokračovať. Bude to len pár sekúnd, zostaňte s nami.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 Uh, Dámy a páni, posledná časť nášho vypočutia. Sú tu so mnou dvaja dôležití zástancovia menšej spotreby mesa. Obaja sú mimochodom vegetariáni. Prvým rečníkom našeho zasadnutia bude doktor Jandapa Shari, je práve z téma klimatických zmien e, každému z vás ukázala, že e, sú tu dôležité osobnosti. Viete, že on je predsedom e, panelu pre klimatické zmeny. Ďakujem veľmi pekne za tú výsadu, vážené dámy a páni, členovia Európskeho parlamentu, zástupcovia médií, priatelia, kolegovia. Je mi veľkou cťou byť tu dnes s vami pri tejto príležitosti a porozprávať sa o niečom, čo je podľa mňa veľmi dôležité pre budúcnosť ľudstva a blahobyt všetkých tvorov na tejto planéte. Ja osobne si myslím, že problematika klimatických zmien dosiahla teraz také rozmery, že už nemôžeme ju dlhšie ignorovať. Budúci týždeň sa v Kodani stretnú e, zástupcovia e, krajín a dúfajme, že sa dohodnú e, spolu spoločne, keď sa krajiny spoja, z krajiny celého sveta môžu dosiahnuť zmenu, môžu znížiť, zmierniť dopady eh, emisí v dobrom časovom rámci a dostatočnou mierou, to môže napomôcť zmene. Ja si myslím, že odhľadnúť od toho, čo vlády a ich predstavitelia môžu urobiť, my ako ľudia a členovia našich spoločností môžeme vo svojej vlastnej osobe takisto veľa urobiť. Mahatma Gandhi mal v živote dôležitý princíp, zvykol hovorievať, buď tou zmenou, ktorú vo svete chceš vidieť. A keď sa ho ľudia pýtali, aká, aké bolo jeho posolstvo iným v jeho okolí, povedal, že jeho posolstvom je jeho život. Ak si teda my myslíme, že musíme konať, aby sme zmiernili narastajúce problémy klimatických zmien a výzvy, ktoré sa budú týkať nielen našich detí a ich detí, ale e, nás ešte v tomto živote musíme konať veľmi rýchlo. Chcem sa zamerať na skutočnosť, že e, živočíšna výroba je sektorom, kde môžeme e, dospieť k zásadným zmenám. Nemusí to byť hneď niečo radikálne, niečo, čo sa musí udiať zo dňa na deň, ale ak sa vydáme touto cestou, kde budeme znižovať emisie e, tohoto, z tohoto cyklu e, výroby živočišných výrobkov, môžeme dosiahnuť zmenu. Prečo by sme sa mali na túto oblasť zameriavať? 80 e, emisí z výroby pochádza práve z živočišnej výroby. Zistilo sa, že asi 18 všetkých skleníkových emisí z ľudských aktivít ak e, hovoríme o období 100 rokov, pretože v tomto celom balíčku emisí sú e, plyny, ktoré v atmosfére zotrvajú veľmi krátko. Ak si teda zoberiete horizont 100 rokov, tak 9 pochádza e, z CO2. To je naozaj len malý, malý podiel, keď to porovnáme s CO2 z iných aktivít. 37 je metán a 60 sú to dusíkové e, zlúčeniny a plyny. Z tohto cyklu sú tu veľké, veľké dopady. Živočíšny sektor, dobytkársky sektor na základe týchto správ je jeden z dvoch či troch e, najdôležitejších prispievateľov k, tomu, k tomuto e, ekologickému problému sem by sa mala politika pri riešení pro, problémov mala zameriavať práve keď si pozrieme problematiku zhoršovania e, e, pôd, klimatických zmien, takisto to vedie k nedostatku vody a znečisteniu vody a, a strate e, biodiverzity. Prečo? Ten, preto tento sektor je jeden z najdôležitejších antropogenických prispievateľov. 70 všetkých poľnohospodárskych teda pôda na túto produkciu je, tvorí 70 celkových plôch poľnohospodárskych. Tiež platí, že za minulé 10 ročia sa tu uskutočnili pokusy mnohých krajín rozšíriť produkciu mesa a živočíšnych produktov. Napríklad 70 e, predtým zalesnenej plochy v amazonskej oblasti dnes pokrývajú pasienky a zvyšnú časť, len veľkú časť takisto pokrýva e, výroba plodín, polnohospodárských plodín. Mnohé krajiny v Latinskej Amerike napríklad trpeli obrovským e, krízam devizového charakteru a čo e, urobili bolo zvýšenie dobytkárskej produkcie v hovedzej oblasti a to viedlo k vyčisteniu, odlesneniu mnohých e, lesných oblastí, ktoré sú teraz pasienkami pre dobytok a e, ďalšie hospodárske zvieratá. Tiež vám chcem e, pripomenúť intenzívnu spotrebu vody tohoto sektora. Na 1 kg mesa potrebujeme 300 litrov vody, na rýžu je to 350 litrov, na na bravčové je to vyše 400 litrov, na hovedzie meso 15 500 e, litrov. Toto budú teda oblasti, ktoré budú viesť k ovplyvňovaniu klimatických zmien. E, voda, e, jej nedostatok na mnohých územiach sveta. Napríklad sú tu odhady, že len v Afrike v roku 2020 budeme mať 70 až 250 miliónov ľudí, ktorí budú e, na základe klimatických zmien mať nedostatok vody a ak budeme pokračovať s intenzifikáciou výroby mesa, tak celkom jasne budeme len zvyšovať problém nedostatku vody. Toto by malo byť e, vnímané všetko v svetle skutočnosti, že množstvo ľudí na svete sú, e, majú zl, zlé stravovanie, nemajú dostatok potravy, ale navyše potrava, ktorá sa vyrába, e, alebo plodiny, ktoré sa vyrobia, smerujú do cyklu výroby mesových výrobkov. Ak by tomu tak nebolo, tak veľká časť e, tejto potravy by mohla pomôcť zabezpečeniu obživy e, ľuďom na svete a ľudia by mali lepšiu stravu. Tretina z úrody obilnín a soje na svete smeruje na produkciu živočišnú. Toto smeruje hlavne zvieratám, nie ľuďom. Napriek týmto neefektívnym stránkam tejto výroby. Navyše viac ako 10 kg krmiva e, potr- e, e, zvierat vedie k výrobe 1 kg mesa a väčšinou sú to teda plodiny. Sú tu alternatívy, 10, menej, 10 krát menej emisí CO2 vznikne pri výrobe burgerov z tofu. Sú tu aj veľké zdravotné prínosy nižšej spotreby mesa, keď hovorím k publiku akomkoľvek, kdekoľvek na svete. Zdôrazňujem skutočnosť, že zníženie spotreby mesa bude dobré pre vaše zdravie a zdravie planéty. Osobitne ma teší skutočnosť, že práve v tejto krajine pred niekoľkými e, mesiacmi som hovoril e, v Gente, e, ktorý rozbehol hnutie, kde sa rozhodli, že jeden deň v týždni bude bez mesa. Ja chcem bojovať za to, čo povedal, hovoril, hovorí dlhú dobu pán Paul McCartney. Mali by sme jeden deň v týždni nejesť meso. Dnes e, na svete máme 20 e, miliónov e, miliárd kusov hydiny a 5 krát toľko než v rokoch 50. Myslím si, že naši otcovia a starí otcovia boli dosť silní a, a zdraví jedinci, takže nemyslím si, že by niekto mohol hovoriť, že e, bielkoviny z mesa sú nevyhnutne dôležité pre zdravé podmienky u ľudí. V skutočnosti je tomu tak, že keď e, e, hovorím o tomto tvrdení, tak hovorím, že, vám chce, že vás chcem odkázať na dvoch špecialistov, ktorí veľmi dobre žijú len z, z rastlín, a to sú slonovia, slony a, na dru- a druhé, druhé zviera to sú kone a veľmi dobre žijú z rastlinnej pot- e, potravy. Chcem ešte dodať, že množstvo e, re- e, rešpektovaných autorít počas histórie sa zameriavali na, na pot- rastlinnú potravu Einstein napríklad povedal, že nič neprispeje tak veľmi e, k zachovaniu našej rasy, než rozvoj rastlinnej potravy. A toto teraz skúmame. Máme tu e, výsledky týchto výskumov, o nich vypočujete. Tolstoj povedal, že ak e, človek chce mať spravodlivý život, musí sa v prvom rade zdržať živočišnej potravy. K tomu vám viac povie Paul McCartney, určite viac, ale Eh, on ďalej aj tvrdí, že vegetarián sa môže postarať naraz eh, o mnohé veci, hlad, krutosť, ale aj ekológiu. Ak chceme zmierniť klimatické zmeny, eh, tak toto je veľmi jednoduché, efektívne opatrenie, ktoré funguje krátkodobo, môže ho implementovať každý a zachránime týmto spôsobom budúce generácie pred dopadmi klimatických zmien. A možno snáď posledné slova, ak budeme naďalej kráčať touto cestou, na, ktorej, na ktorú sme dnes vykročili, ak sa veci nezmenia, tak dopady klimatických zmien tak ako som to povedal 22. septembra pred hlavami štátov v OSN, môže viesť k narušeniu života v sociálnych, politických, ekonomických rozmeroch na mnohých častiach sveta. A môj vlastný odhad je ten, že je to E, nebezpečie, pretože asi e, desiatka krajín sa stane čím? môže dôjsť k zlyhaniu a môže to e, viesť k zlyhaniu celej spoločnosti, pretože to podporuje k pašovaniu zbraní, ľudí, drog. A preto si musíme uvedomiť, že sme všetci obyvateľmi tejto planéty a chceme jej klímu stabilizovať, chrániť Nechceme, aby došlo k zvýšeniu o viac ako 2 stu- teploty e, atmosféry o viac ako 2 stupňa a chceme znížiť preto skleníkové emisie. Ešte raz vám chcem preto povedať, že zníženie spotreby misa, mesa e, by bolo veľmi efektívnym opatrením v tomto smere. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne, Rajenda, za všetko, čo robíte. Povedal som, že Regenda Pachury je legendou. Sir Paul McCartney je už viac než legendou. Je superstar. Je hviezda. A prerušil svoje európske turné, včera hral v Hamburgu a dnes večer sa vracia do Berlína a som mu nesmierne vďačný. Nielen za to, že prišiel sem, ale za to, že venuje čas a energiu tejto veci, o ktorej on je pevne presvedčený, tak ako som o nej presvedčený aj ja. A síce, že všetci môžeme individuálne prispieť k zníženiu globálneho oteplovania tým, že spotrebujeme menej mesa. Paul bol jediným autorom najpopulárnejšej pesničke na svete Yesterday. Dnes bude hovoriť o zajtrajšku. O zajtrajšku vás a vašich detí. Sir Paul McCartney, nech sa páči, máte slovo. Thank you. Um, ďakujem pekne, ďakujem, že ste ma sem dnes pozvali. Hovorím v mene kampane, ktorú sme začali v Spojenom kráľovstve. Kampaň sa volá Bezmesitý pondelok. Ako som sa do toho vôbec zapojil, do tejto kampane? Bolo to potom, čo som si prečítal o správe OSN ktorá bola vydaná v roku 2006 a to, tá správa sa volala Dlhý tieň e, dobytka. A zaujímalo na tom to, že nenapísali to vegetariáni. Keby to boli napísali vegetariáni, tak by ľudia len povedali, no samozrejme, že čo sa od vás dá očakávať, to chápem. Ale tí, ktorí to v OSN napísali, boli pravdepodobne vyznavačmi tradičnej stravy, jedli meso a to ma k tomu tak nejako pritiahlo. Potom som začal písať listy šéfom vlád, kde som presne toto hovoril. Vy si možno poviete, že ja ako vegetarián tu naozaj e, presadzujem svoju obľúbenú tému a ja som preto zdôrazňoval, že nie som autorom tejto správy, že tie fakty boli získané v OSN. A odvtedy bolo publikovaných mnoho ďalších správ, štúdií v New York Times, nedávno aj v londýnskych Times. E, na prvej stránke boli články o tejto téme, takže ja osobne si myslím, že je nevyhnutné konať. Prečo? Ako povedal doktor Pačari, e, živočíšna výroba spotrebuje, e, e, vytvára viac skleníkových plynov než celá doprava dohromady. Autá, lietadlá, to je šokujúce. A my sme zvyknutí na nich ako súčasť našej krajiny, ale zdá sa, že živočišná výroba naozaj spôsobuje väčšie emisie skleníkových plynov. Takže toto sa potom vzťahuje na oblasti ako je odlesňovanie. Hovorí sa, že 6 futbalových ihrisk sa stratí takýchto, takéto plochy lesa. E, každou minútou to je obrovské množstvo voda e, na výrobu jedného burgera e, by ste sa mohli 4 hodiny sprchovať s toľkou vodou. A to sú veľmi zaujímavé skutočnosti. A ja by som bol veľmi rád, keby E, všetko mohlo pokračovať tak, ako to je a nemuseli by sme sa týmto e, zaoberať, ale obávam sa, že toto je e, pravda, tieto skutočnosti a preto som tu dnes. Živočiš dobytok predstavuje 8% svetovej spotreby vody. Živočišná výroba je jedným z najväčších zdrojov znečisťovania vody. Je tam živočišný odpad, antibiotika, hormóny, chemikálie, hnojiva, pesticídy na krmiva a tak ďalej. A živočišné krmivá samotné majú veľkú uhlíkovú stopu, napríklad pri doprave, e, pri využití pôdy. 90 e, soje sa využíva napríklad na krmeň, krmivá zvierat, takisto e, je obrovský vysoká spotreba paliva na vytvorenie jednej kalórie ehm, mm, živočišných bielkovín. No a pozrieme sa na emisie. Vzhľadom na to, ako fungujú žalúdky hovedzieho dobytka, vieme, že tam sa to um, trávi, pretravuje a vyrábajú e, metán. Určite poznáte všetky tieto fakty a nebudem to všetko do podrobností uvádzať. Opäť, metán molekula po molekule má 21 násobne väčšiu silu zachytávať teplo než CO2 a ostáva v atmosfére 9 až 15 rokov. Takže to je naozaj veľa, veľa metánu. A všetky tieto fakty sú e, podložené vedou od roku 2002. Takisto e, oxidy dusična, dusíka e, sú produkované v polnospodárstve 310 e, krát silnejšie sú tieto oxidy a zostávajú v atmosfére 100 až 114 rokov. Takže plyn, ktorý sa dnes dostáva do atmosféry, sa bude odborávať ešte 10 ročia. Čo teda robiť? Myslím si, že ľudia sú veľmi zmetení z toho, čo môžu urobiť. Ľudia chcú prispieť svojim dielom, chcú niečo zmysluplné zmeniť, ale možno nevedia, čo by mali zmeniť. A preto naša kampaň je o tom, že sa e, má urobiť ten jeden bezmesitý deň za týždeň. To naozaj nie je až tak veľa. Je to dosť zaujímavé, keď sa nad tým zamyslíte. Takže my navrhujeme bezmesitý pondelok, ale samozrejme mohol by to byť ktorýkoľvek deň. Ja si myslím, že to, čo je na tejto myšlienke zaujímavé, je, že je to veľmi schodné, veľmi eh, ľahko realizovateľné. Keby ste niekom povedali, že staň sa vegetáriom, pre väčšinu ľudí to bude veľmi ťažké. Musíte byť veľmi eh, zapálení za túto myšlienku a musíte byť veľmi odhodlaní, ale ak navrhnete, aby to bol len jeden deň v týždni, tak možno väčšina ľudí po víkende je trošku taká prejedená, možno chcú ísť aj do posilovne a ja teda navrhujem, že takisto by si mohli odpustiť meso v jeden deň a možno toto je taký správny spôsob. Mm, pred rokmi sme nerecyklovali, nezaujímalo nás to, ale dnes je recyklácia úplne akceptovanou súčasťou našho životného štýlu. Hybridné autá sa ľuďom kedysi nepáčili, ale dnes, dnes sú veľmi populárne. Takže Myslím, že ľuďom musíme dať nejakú odpoveď. Ja teda navrhujem ten e, jeden bezmesitý deň, ktorý by znížil emisie jednotlivca o to, čo predstavuje e, cesta autom e, dlhá asi tisíc mil. No a musíme si uvedomiť, že sme svedkami skutočnosti, ktoré sa dejú E, napríklad sú už také iniciatívy, že e, je bezmesitý deň. Napríklad v Baltimore v USA e, je taký bezmesitý deň. Vo Švedsku začali označovať potraviny, aby ukázali spotrebiteľom, aký je ich rating vzhľadom na poškodzovanie životného prostredia. Čiže ľudia majú na výber. Aspoň sa im dávajú tieto informácie, že pozrite sa, tento burger poškodí atmosféru tak, ako keby ste urobili toto a toto. Čiže spotrebitelia si to aspoň môžu pozrieť a môžu si povedať, hm, možno si to nechcem kúpiť. Takže ľudia tým pádom dostávajú šancu e, zmysluplne sa rozhodovať pri nákupoch. E, v Brazílii, v São Paulo, um, Brazília samozrejme veľkým exportérom mesa, aj tam majú bezmesitý deň. V Spojenom kráľovstve niekoľko škôl už e, začalo s touto kampaňou. A e, jedna riaditeľka, s ktorou som sa rozprával, mi povedala, že mm, ona má možno trošku obavy, že rodičia budú dozrievať z nejakého politikačenia, ale zatiaľ nemala žiadnu takúto spätnú väzbu a je z toho veľmi rada, pretože všetci chcú prispieť, deťom sa to veľmi páči, pretože ide o ich budúcnosť my si vždy myslíme, že pretože deti sú malé, mladé, sú hlúpe, ale nie sú a vieme, že nie sú. Oni vedia, že ide o ich planétu, ktorú zdedia a ak my im tu zanecháme spúšť, budú to musieť oni riešiť. A preto potrebujeme tieto programy. Deti to chápu a veľmi vítajú takúto myšlienku. Je to ich planéta. A ako rodičia my všetci chceme urobiť to najlepšie pre naše deti a chceme konať rôznymi spôsobmi a takto sa musíme pozrieť na našu zodpovednosť eh, za budúcnosť. Musíme eh, byť zodpovední za budúcnosť našich detí. To sme im dlžní. A ako povedal doktor Pačaj, zdravie je druhý aspekt. Svetový fond pre výskum rakoviny tiež vyzýva k zníženiu konzumácie červeného mesa. To tiež um, bude mať dopad na zdravie detí a dospelých. Čo môže teda urobiť Európsky parlament? Čo môžu robiť vlády sveta? Ja navrhujem, aby aby ľudí povzbudovali, aby ich trošku viedli k znižovaniu konzumácie červeného mesa, pretože e, sú tu aj nové etické otázky a nie je naozaj veľmi etické ignorovať ich. Už to nie je len vaše osobné rozhodnutie, je to niečo, čo ovplyvní celú planetu. Takže musíme sa nad tým zamyslieť aj týmto spôsobom, ale keď vznikne kríza alebo vznikla kríza v minulosti, tak parlamenty a ľudia sa s tým vysporiadali. Čiže dá sa to. Napríklad pred mnohými rozkrkmi v Londýne alebo v Los Angeles, napríklad v mojom prípade v Londýne, keď ja som vyrastal, tak noviny v zime vždy uvádzali fotografie londýnskeho smogu a hmly a hovorili o tom ako o hustej kaši a mysleli si, že nie je nič, eh, nad čím by sme sa museli nejako zamýšľať, že jednoducho vždy to tak bolo ale keď ní, z, z, v, um, sa zvýšila umrtnosť a uvedomili si, aké to má dopady na zdravie, tak začala, začalo sa robiť niečo na vyčistenie ovzdušia. Dnes, keď idete do Londýna, je to, je to čisté mesto, takže dá sa niečo urobiť. Uh, potom je tu napríklad fajčenie na verejnosti. Ja som vyrastal e, v prostredí, kde všetci fajčili. Na rodinných oslavách všetci fajčili. E, moji E, rodičia obaja fajčili, moja mama zomrela na rakovinu. Ja som sa nad tým vôbec nezamýšľala. Ja som tiež veľmi dlho sám, sám fajčil, ale keď uh, tie lekárske stanoviska a názory e, hovorili o tom, že fajčenie súvisí s mnohými rizikami a chorobami, aj pasívne fajčenie je nebezpečné, tak e, sme si uvedomili, že treba s tým niečo robiť, aj vlády e, s tým museli niečo robiť a dnes akceptujeme, že napríklad tu v tejto miestnosti nikto nemôže fajčiť, musíte ísť von. A nebola to ľahká zmena, nebolo to populárne, ale niečo sa muselo urobiť pre budúcnosť planéty tiež musíme niečo urobiť. A preto si myslím, že vlády a v tomto prípade Európsky parlament môžu ľudí vyzývať, môžu informovať, môžu im pomáhať, e, môžu im povedať, e, že aké jednoduché je odpustiť si to meso aspoň jeden deň. Ďalší aspekt, e, čo by sa dalo urobiť, je pomôcť farmárom, pomôcť polnohospodárom, pretože táto téma sa vyskytuje stále. Ak by sa dorábalo menej dobytka, chovalo menej dobytka, bude to mať dopad na farmárov, ale tu môžu vlády, môžu parlamenty pomôcť farmárom, aby sa prispôsobili nejakej novej praxi, novej situácii. To sa stávalo vždy v histórii. Musíme zmeniť naše postupy, naše konanie a teraz je naozaj e, veľmi rozhodujúci čas na zmenu. Musíte farmárom vysvetliť, čo môžu pestovať a ako ešte stále môžu dosahovať rovnaké úrovne produktivity, ale musí to byť rôznymi spôsobmi, musím sa prispôsobiť. Ja sám žijem na organickej farme a pre, keď sme sa pred rokmi rozhodli, že budeme mať toto organické polnospodárstvo, všetci farmári na okolo mi hovorili, že to je hlúpe, že to nebude fungovať, nie je to dobré. A teraz už mi to nehovoria, teraz súhlasia, pretože e, dostávajú dobré ceny za organické produkty, takže mnohí z nich sa menia a myslím si, že to je vynikajúce. Takže čo tu chcem dnes povedať? Prvý krok je ten bezmesitý pondelok alebo bezmesitý deň, čiže môžem sa vrátiť k tejto myšlienke. A nie je to ani nová myšlienka. Toto tu už bolo v minulosti. Prezident Truman v roku 1947 vo svojom prvom televíznom vystúpení uh, americkému ľudu hovoril o kríze v Európe a ako budú musieť Američania pomôcť po vojne. Že musia poskytnúť takúto pomoc vo forme potravín a vtedy navrhol v roku 1947, že by nemali v útorok jesť meso a išiel dokonca ešte ďalej, navrhol, že vo štvrtok by nemali jesť hydinu a vajcia. A naozaj sa to stalo. Zabudáme na to, že v histórii sa to už udialo. A musíme sa takisto podľa mňa pozrieť aj na chudobu vo svete. 1,4 miliardy ľudí žijú v nesmiernej chudobe a to je skutočne urgentná sociálna záležitosť. A jedna z najlepších vecí, ktorú môžeme podľa mňa urobiť, je, že jednoducho znížime spotrebu mesa. Hovoril som aj s Elom Górom keď sme hovorili o globálnom oteplovaní. A opýtal som sa ho, či by mi dal nejaký odkaz, ktorý by som tu dnes uh, mohol prečítať a on mi ho teda láskavo poskytol. Hovorí toto. Medzi príčinami uh, kríz, klimatickej krízy je rastúca intenzita uh, stravovania vo svete, najmä ak sa dobytok uh, chová na ekologicky škodlivých farmách, ak sa nadmerne spásajú pasienky, narúša to synergiu medzi rastlinou a a živočišnou súčasťou sveta. E, spôsobuje to obrovské e, e, množstva škodlivého odpadu, ktorý je toxický a znižuje sa kvalita ovzdušia, vody v oblastiach, kde sa nachádzajú tieto farmy. Ja nie som vegetarián, hovorí El Gore, ale akceptujem lekárske dôkazy, že e, rastúca spotreba červeného mesa na svete súvisí aj s rastúcou chorobnosťou e, srdcovo cievnych systémov. A preto treba znížiť tento globálny trend, napríklad prosím bezme si pondelka, čo je príspevok ku komplexnej stratégii na zníženie znečistenia a globálneho oteplovania vo svete a zároveň na zlepšenie zdravia. Takže na, na záver by som to chcel zhrnúť tak, prispejte všetci svojim dielom prispiete pre vašich občanov, pre vaše deti a pre planetu, ktorú tieto deti zdedia. Urobte si jeden bezmesitý deň. Ďakujem. Ďakujeme ti naozaj eh, srdečne, Paul. Či už súhlasíte alebo nie, našim dnešným zámorom bolo zamerať sa na problém eh, živočišnej výroby, eh, konzumácie mesa, dopadov na zdravie a na životné prostredie. Pán e, Paul McCartney, Rajanda a ja máme spoločné záverečné stanovisko k tomuto zasadnutiu, ktoré vám veľmi rýchlo prečítam. Sme Európskemu parlamentu vďační za usporiadanie tohoto vypočutia. Vieme, že keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, Európsky parlament má spoločnú zodpovednosť spolu s európskymi vládami za to, aby podporoval opatreniami na medzinárodnej úrovni e, riešenie regionálnych e, i celosvetových e, environmentálnych problémov v boji proti klimatickým zmenám. Takže podporený odbornými znalosťami odborníkov, my vyzývame tieto vlády a všetkých predstaviteľov diskusí v Kodani, aby prispôsobili svoje polnohospodárstvo, politiky v tomto ohľade, environmentálnu politiku práve na problematiku živočišnej výroby. Vyzývame miestne samozprávy takisto, aby podporili e, pre e, svojich zamestnancov e, tento jeden deň v týždni bez mesa. Predovšetkým v rozvojových krajinách podporujeme snahy o zmenu stravovania na jedálniček s jedným dňom bez mesa. Kolegovia, priatelia, dnes sme sa špeciálne postarali o vaše občerstvenie. Polovica dnes ponúkaných jedál v parlamente je bez mesa. Tým začneme. Takže chcel by som poďakovať vám za prítomnosť tiež e, tým, ktorí nás sledujú v televízii, rečníkom, ktorí dnes prispeli svojim dielom, rovnako zamestnancom, ktorí sa starajú o našu stravu, občerstvenie, ale predovšetkým dvom posledným rečníkom, pánu e, Pačaurimu a e, pánu Paul McCartneymu. Ďakujem.